Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich. Dámy a páni, srdečne vás vítam. Kolegyne, kolegovia z národných parlamentov, ako aj z Európskeho parlamentu. Vítam vás na, v rámci nášho Európskeho parlamentného týždňa tu v plenárnej sále v Bruseli. Chcem sa poďakovať aj predsedovi Európskej komisie Žánovi Klodovi Junckerovi za jeho prítomnosť. Srdečne vás vítam v parlamente, pán predseda komisie dámy a páni, chcel by som vás oboznámiť s niektorými procedurálnymi záležitosťami. Potom oficiálne otvorím toto zasadnutie, bude tu príhovor, potom sa vyjadrí predseda komisie pán Juncker. Potom dostanú slovo traja, to tri, traja kolegovia, kolegyne, kolegovia na 10 minút. Bude tu najprv pani Beres, ktorá bude hovoriť o svojej správe z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o revíziu hospodárskeho riadenia, aktuálna situácia a výzvy, takže toto bude materiál, ktorý odprezentuje. Potom kolegyňa Lolita Čigane, ktorá zastupuje vlastne lotiský parlament, bude hovoriť o hospodárskom riadení z vnútroštátnej perspektívy a potom sa vyjadri predseda rozpočtov výboru v rámci nemeckého Bundestagu. To bude kolega Norbert Bartle, ktorý bude hovoriť o hospodárskom riadení z vnútroštátnej perspektívy. Takže bude sa na to pozerať z uhla pohľadu nemeckého Bundestagu. A potom bude možné viesť diskusiu, klásť otázky a samozrejme tieto otázky budú zodpovedané. A pokiaľ ide o túto diskusiu, už teraz by som vám chcel povedať pár poznámok. Chceme, aby čo najviac kolegyň kolegov dostalo slovo. To znamená, že všetci máme v zásade obmedzený rečnícky čas. To znamená, že ja by som chcel navrhnúť, aby ste dostali maximálne dve minúty, pokiaľ ide o vaše príspevky. Pokiaľ ide o kolegyne a kolegov v Európskom parlamente. Pre nich je to už pomerne dlhý rečnícky čas, totižto keď sa prideluje rečnícky čas e, na zasadnutí politických skupín. Je to problematické, dve minúty to už je skutočne dosť veľa, aj keď zase pre vás, mnohých parlamentov, je to pomerne málo. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste dnes súhlasili s týmto postupom, aby ste hovorili maximálne dve minúty. Na vašich miestach máte tzv. speaking cards a položili sme to na každé miesto. Chcel by som vás požiadať, že ak sa chcete prihlásiť do rozpravy, poprosím vás, aby ste vyplnili túto speaking card a dajte ju potom našim sálovým uvádzačom. Potom zoberieme vašu žiadosť na vedomie, zaregistruje sa to a pokúsime sa to zabezpečiť tak, aby vždy mohli vystúpiť tri kolegyne, traja kolegovia z národných parlamentov a potom jeden člen Európskeho parlamentu. Pán predseda komisie Juncker e, žiaľ o 10.30 bude musieť e, nás opustiť, lebo má nejaké ďalšie záväzky a preto sme sa s ním dohodli, že o 10.30 teda zodpovie otázky, ktoré budú položené maximálne 5 až 10 minút bude mať dispozícii a potom bude musieť odísť preto skutočne presne o 10.30, bez ohľadu na to, aká bude vlastne tá fáza rozpravy, budeme musieť preušiť tú rozpravu, dáme slovo pánovi Junkerovi. I switch now to English, ladies and No a teraz, dámy a páni, by som prešiel do angličtiny. Vážený pán predseda komisie, pán Juncker, kolegyňa Beres, kolegyňa Čigane, pán Bartle, kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že vás môžeme sprivítať v Európskom parlamente. Je to vlastne už tretí Európsky parlamentný týždeň. Je to konferencia, ktorá vlastne znamená novú fázu v histórii parlamentarizmu v Európe, totiž to v posledných troch rokoch sme zaznamenali značný pokrok, pokiaľ ide o inštitucionalizáciu, spoluprácu a koordináciu postupov medzi Národným parlamentom a Európskym parlamentom. Som veľmi rád, že viac ako 120 poslancov z 26 štátov sa zúčastňuje tejto konferencie. Je to veľmi silný signál, že obidve strany chcú zlepšiť spoluprácu a chcú posilniť vzťahy a demokratickú kontrolu, pokiaľ ide o európsky semester som osobne presvedčený, že tak poslanci Európskeho ako aj národných parlamentov nie sú rivali, sme partnermi, musíme spolupracovať a máme to spoločné úlohy, pokiaľ ide o kontrolovanie exekutívy a dodržiavanie princípov demokratickej kontroly. Všetci vieme, že pokiaľ ide o európsku integráciu, môže fungovať aj vtedy, ak sa opiera úzkú spoluprácu národných parlamentov Európskeho parlamentu. Lisabonská zmluva, to je známe, je popísaná ako, popísaná ako zmluva parlamentov a vlastne takto sa to podarilo zrealizovať a zareagovať na to, čo je tam uvedené. Zmluva posilnila tak úlohu Európskych parlamentov, ako aj úlohu Európskeho parlamentu. Národné parlamenty teraz sú viac uznávané a majú lepšie práva moci, všetkým, pokiaľ ide o otázky subsidiarity, informovanie a participáciu. Okrem toho Lisabonská zmluva uznáva aj to, že je dôležité mať spoluprácu medzi týmito inštitúciami a to je stelesne tým sa vytvorila medziparlamentná spolupráca. Odtedy vlastne Európsky parlament vykonal viaceré kroky, ktoré preukazujú jeho odhodlanie, aby sa zlepšili parlamentné vzťahy a parlamentná dimenzia EÚ, tak ako je to vlastne odzrkadlené v tom uznesení, ktoré sme prijali v roku 2009. Vtedy, v roku 2009, pokiaľ išlo o výhľady parlamentarizmu. Vyzeralo to veľmi pozitívne, aj keď tá realita, skutočná realita v posledných rokoch, e, pokiaľ ide roky krízy, žiaľ bola iná. Európa bojovala s e, krízou, boli tam mnohé krízové samity a sú tu vplyvy, ktoré sa dotýkajú týkajú všetkých. A e, boli tu významné kroky, ktoré prijali hlavy štátu a vlád zatvorenými dverami. To znamená množstvo samitov a mnohé zasadnutie hlav štátov a vlád poukázali na to, že tak Národné parlamenty ako Európsky parlament musia zohrávať dôležitejšiu úlohu. Pokiaľ Európsky parlament má pochopenie pre úlohu národných parlamentov, chápe, že národné parlamenty sú znepokojené, pokiaľ ide o hodnotenie rozpočtov zo strany komisie v ranej fáze. Áno, my vás skutočne chápeme, sme tiež znepokojení a chceme ísť príkladom, pokiaľ ide o národné parlamenty, pokiaľ ide o otázky E, týkajúce sa rozpočtových výborov a finančných výborov. Viem, chápeme, že akú úlohu zohrávate v rámci celého procesu. Vy vlastne preverujete, či vlády vynakladajú prostriedky v súlade s legislatívou, máte tie právomoci na to, aby ste zmenili návrh rozpočtov. A toto sú veľmi dôležité parlamentné právomoci. Ak sa tieto nebudú držiavať, bude tu parlamentné vákum. S týmto nemôžeme súhlasiť, nikdy nebudeme súhlasiť. Tam a páni, potrebujeme viacej Európy, pokiaľ ide o rozpočtové politiky. To je jediný spôsob, ako môžeme ďalej postupovať. Z krízy vyplynula jedna vec. Nemôžeme považovať európsku ekonomiku e, tak, že by pozostávala z izolovaných národných ekonomík, to naše ekonomiky sú úzko prepojené. To, čo sa týka jednej krajiny, sa dotýka samozrejme aj iných štátov a sú tu výzvy, sú tu európske výzvy a riešenie musí byť rovnako európske. Cieľom Európskeho semestru je, semestru je presne toto, poskytnúť členským štátom politické usmernenia, zlepšiť koordináciu ekonomických politík naprieč EÚ e a naprieč jednotlivými politickými oblastiami. Táto koordinácia musí prebiehať na európskej úrovni a my plne podporujeme tento prístup. Zároveň nebudeme súhlasiť s tým, aby sme tu mali tzv. viac Európy, ale menej parlamentarizmu a demokracie. Chceme zabezpečiť demokratickú zodpovednosť, pokiaľ ide o všetky kroky v celej fáze, a to aj pre všetkým, pokiaľ ide o vnútroštátne rozpočty. Práve preto Európsky parlament apeluje na komisiu, aby poskytla možnosť prezentovať jednotlivé odporúčania pre štáty, a to v národných parlamentoch, predtým, ako to vlastne schváli Rada. Práve preto Európsky parlament musí zohrávať dôležitejšiu úlohu v rámci procesu úzkej spolupráce s vnútroštátnymi parlamentami za účelom toho, aby sa podarilo zvýšiť zodpovednosť e, v rámci rozhodovania na európskej úrovni. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, chcel by som povedať veľmi otvorene. Ide o to, ako vlastne odstrániť existujúci demokratický deficit v rámci hospodárskeho riadenia a tu potrebujeme mať silnejšie zapojenie tak Európskeho parlamentu, ako aj vnútroštátnych parlamentov, a to v rámci procesu rozhodovania, ako aj v rámci fázy implementácie. Sme si vedomi toho, že mnohé problémy samozrejme je dôležité ešte vyriešiť. Sú tu mnohé otázky, ktorými sa musíme zapodívať v najbližších eh, dvoch dňoch, pokiaľ ide o tematiku Európskeho semestra a pokiaľ ide o konferenciu v zmysle článku 13. No a dnes budeme diskutovať aj e, po, e, takú širšiu stratégiu pre EÚ, pokiaľ ide o hodnotenie v polčase tzv. stratégie EÚ 2020. Tu ide vnútroštátne ciele a politiky, ktoré musia zlepšiť udržateľný rast a e, v rámci individuálnych úsilí sa nepodarí dosiahnuť spoločné ciele, preto je veľmi dôležité lepšie koordinovať tieto snahy. Naša diskusia dnes bude veľmi dôležitá aj z hľadiska toho, ako prehodnotiť výsledky vo vzťahu k rady na jar, kde vlastne sa bude diskutovať o hospodárskom rámci. Ak chceme, aby Európsky semester fungovať, potrebujeme všetci prevziať zodpovednosť. Ja sa teším na konštruktívne diskusie a dobrú spoluprácu s vami. A pokiaľ túto každoročnú konferenciu vlastne otvárame novú kapitolu v histórie európskej demokracie a myslím si, že môžeme na to právom hrdí a pevne verím, že práca bude úspešná. Pevne verím, dámy a páni, že pokiaľ našu diskusiu v najbližších dvoch dňoch Iste nájdeme riešenia a podarí sa nám vyvinúť potrebný tlak na komisiu, ktorá je prítomná a zastupovaná svojim predsedom, ktorému rovno dávam slovo. Vážený pán predseda, drahý Martin, dámy a páni, poslankyne poslanci, tak z Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov, vítam vás osobitne. Pokiaľ ide o Martina Šulca, každé stretnutie s ním je mimoriadným zážitkom. Oznámil mi, že mám čas do 10.30. To som nevedel predtým, lebo ja som tvrdil, že mám čas do 10.15, ale keď mi povedal, že mám čas do 10.30, tak je to teda do 10.30. Oznámil mi, že vlastne ten čas, ktorý považuje za primeraný, tak tam mám dispozícii na zodpovedanie otázok. Samozrejme, tým sa budem riadiť. A ďalej mi oznámil, že vlastne dnes do obeda ide o to, aby ste povedali komisii, ako, sa, ako má postupovať. No pán predseda, všetko ste pochopili. No a tu sú určité veci, no musím spochybniť, či to tak skutočne bude, ale v každom prípade som rád, že dnes môžem byť tu s vami som veľmi rád teda, že som mohol prísť medzi vás, som mohol prísť sem v rámci Európskeho parlamentného týždňa. Pokiaľ ide o toto zasadnutie, tento formát, áno, zahájilo sa to pred niekoľkými rokmi, vlastne uprostred krízy a teraz vlastne už je to dobre etablované podujatie a stretávame sa vlastne už tretíkrát, odkedy vlastne sa vytvoril, vytvorilo vytvorili takéto typy zasadnutí. Pokiaľ ide o vaše diskusie dnes, ako aj zajtra, sú dôkazom toho, že to, čím sa zapodievame ako postupujeme na európskej úrovni, to je vec spoločného záujmu, ako aj spoločnej zodpovednosti. Európska únia je vlastne ako keby spoločný podnik členských štátov, ako európskych inštitúcií a jednoducho musí byť eh, kontrolovaná, musí obstáť pokiaľ legitimitu, zodpovednosť a to sa týka každej jej úrovne. Term Pravdou je, že pojem eh, ekonomické riadenie, economic governance a európsky semester to sú cudzie pojmy pre našich občanov. I keď si uh, volíme proces a označujeme proces, odlišuje sa to v závislosti od jazyka. Mne sa páči výraz governance economic, Uh, tento pojem od začiatku e, budovania EÚ sa mi páčil a už v prvom pol roku, roku 91, keď sa pripravovala Maastrichtská zmluva som obhajoval tento pojem, aby sa začal používať, ale vtedy tá podpora nebola príliš veľká. Ale teraz sa zväčšuje neustále e, okruh tých, ktorí tento e, pojem podporujú. V rôznych jazykoch to nazývame rôznym spôsobom, ale doteraz mnohí nechceli jednoducho pomenovať týmito slovami economic governance um, proces, ktorý vlastne sa začal realizovať. Ja som bol už um, počas maastrického procesu za to, aby sa robilo ekonomické riadenie, economic governance – V roku 97 minulého storočia som predsedal v novembri Európskej rade, ktorá odsúhlasila posilnenie ekonomického riadenia. Bola to rezolúcia, uznesenie rady, ktoré vlastne podporili členské štáty a mali by si ich opäť prečítať, tieto závery, ktoré sú v e, uznesení a mali by si e, tento dokument prečítať opäť aj poslanci pretože tam sa popisuje veľmi presne tento proces. Znovu sme ho objavili počas luxemburského procesu. Posilnenie ekonomických politík a každoročná Európska rada venovaná iba politike zamestnanosti. Toto som už v minulosti e, žiadal a toto bolo dnes zlúčené do jednoho procesu, ktorý sme začali nazývať európskym semestrom. A európsky semestr vnáša vlastne viac koherentnosti do činnosti, ktorú sme už robili aj e, predtým, ale dnes je to komplexnejšia činnosť. Európsky semester to nie je literatúra, nie je to priateľské stretnutie pri pohári piva alebo vína, je to niečo závažné. Európsky semester má byť spoločným vlastníctvom Rady, Komisie Európskeho parlamentu a národných parlamentov. v európskom semestri ale ešte chýba táto plná skutočná účasť e, národných štátov a e, národných parlamentov. My by sme sa mali sústrediť v prvom rade na obsah toho, čo chceme robiť spoločne, nie na nejaké ťažkopádne procedúry. Vytvorili sme nástroj, ktorý zatiaľ nechápu do hĺbky e, poslanci ani členovia e, vlád a preto v budúcnosti tento proces európskeho semestra by sme mali ešte zjednodušiť. Komisia, ktorej predsedám, je v, vo funkcii um, ešte len krátko. Mne ale um, naozaj nezáleží na bilanci prvých 100 dní vy e, sa ma môžete pýtať kedykoľvek e, počas môjho obdobia, aká je moja bilancia. Predsa nerobíme e, bilanciu života človeka, keď má novonarodené dieťa 100 dní, čiže mňa naozaj tá bilancia po prvých 100 dňoch nezaujíma. Ide o to ďalšie obdobie. Teraz nemôžeme ešte vynášať definitívne rozsudky, nad e, činnosťou mojej komisie. To som samozrejme povedal trošku prehnanie. E, ja si nechcem komisiu privlastňovať, nie je to moja komisia, je to komisia Európskej únie. My sme sa ale doteraz snažili vziať si ponaučenia z ekonomickej krízy, aj z finančnej krízy, ktorá sa odohrávala doteraz – my ako komisia sme mali posúdiť návrhy národných e, rozpočtov. Snažili sme sa to urobiť s veľkou zodpovednosťou a inteligenciou. My sme pritom skúmali celý národný kontext. E, neexistujú nejaké všeobecné rozpočtové pravidlá, ktoré by sa mohli aplikovať na všetky členské štáty. Každý členský štát je iný, nachádza sa v inom ekonomickom cykle, Takisto aj sociálne, zo sociálneho hľadiska každý štát je veľmi odlišný a preto v prípade troch štátov sme poskytli ešte predloženú lehotu do marca, aby tieto krajiny sa mohli lepšie prispôsobiť požiadavkám súčasnej doby. Sú to Taliansko, Francúzsko a v menšej miere, miere sa jedná o Belgicko, ktoré sa ale odlišuje od týchto prvých dvoch štátov. My sme takisto spustili revíziu tzv. 6 balíka a 2 balíka týchto ekonomických ba- legislatívnych balíkov. My e, preskúmame e, všetky tieto texty e, z ekonomického hľadiska a e, prehodnotíme, či je tam dobre zakotvené koordinovanie ekonomických politik. Hovoríme o economic governance, o európskom semestri, o fiškálnej dohode, o dvojbalíku, šesťbalíku. A niekedy sa obávam, že ľudia, ktorí nás počúvajú, nevedia, o čom hovoríme. A preto si myslím, že by sme mali začať používať menej technický jazyk a viac politický taký všeobecnejší jazyk. Niekoľko týždňov potom, čo sme nastúpili do úradu, sme spustili veľký investičný plán pre Európu. Tento investičný plán pre Európu obsahuje globálnu sumu, globálnu čiastku 315 miliard eur a je to výsledok, medzi, výsledok rokovaní medzi komisiou a Európskym parlamentom. Ja som vystúpil pred e, Európskym parlamentom 15. júla a obhajoval som počas svojej prvej reči pred parlamentom e, tento investičný balík vo výške 315 miliard. Je to zároveň aj môj záväzok, ktorý som prijal pred Európskym parlamentom a pred európskymi občanmi. Sú udalosti, ktoré nemôžeme podceňovať. Nová komisia, ktorá je teraz e, v úrade podľa demokratických požiadaviek e, spustila permanentný vzájomný dialog a tento dialog s parlamentom musí neustále trvať a prebiehať, ak chceme byť politickejšou komisiou. My sme preto veľmi rýchlo chceli aj tento investičný plán predstaviť pred parlamentom, napriek tomu, že jeho technická štruktúra je ťažko pochopiteľná. Mnohí sú tí, ktorí nepochopili do detailu všetky prvky tohto investičného plánu, ale investičný plán bude úspešný, ak členské štáty a Európsky parlament budú využívať všetky svoje kapacity a príjmu do júna, teda čo najrychlejšie legislatívne texty, ktoré podopierajú vlastne tento investičný plán. Pokiaľ ide o tieto legislatívne texty, komisia a rada e, by mohli samozrejme aj sami schváliť všetky tieto legislatívne texty, ale ja som slúbil Európskemu parlamentu, že budem postupovať opäť komunitárnou metódou, takže parlament ako spoluzákonodarca bude naviazaný úzko na tento legislatívny proces, na predkladanie týchto legislatívnych textov, ktoré vlastne sú základom investičného plánu. Investičný plán v mnohom sa odkláňa od doterajšej paradigmy. Doteraz rozpočtové línie európskeho rozpočtu mali formu priamých dotácií štátom alebo podnikom a my toto meníme a zariadujeme to tak, aby dotácie už neboli bežnou formou transferu verejných peňazí medzi európskou a národnou úrovňou. My sa snažíme zabezpečiť, aby vyhradená suma išla priamo do reálnej ekonomiky. Ja som nechcel, aby komisia sama vyberala investičné projekty, aby ich sama identifikovala alebo navrhla, my sme to zariadili tak, aby Európska investičná banka, ktorá je bližšie reálnej ekonomike, aby táto rozhodovala o investíciách, ktoré sa urobia. Chcem, aby členské štáty sa zapájali viac ako doteraz do tejto práce a dúfam, mám nádej, že členské štáty sa aj chopia tejto šance. Ja teraz diskutujem takmer so všetkými premiérmi členských štátov o tomto. My sme chceli opäť oživiť a naplniť skutočným zmyslom pakt stability a rastu. Investície budú doplnené tzv. trojuholníkom trojuholníkom ekonomickej kontroly tak, aby spolu s investíciami nenarastali dlhy. Vždy bude potrebné naďalej realizovať aj štrukturálne reformy v ekonomike. Tie sú veľmi dôležité. Takisto sa budú realizovať e, rozpočtové rozhovory a konzultácie, ale tie nestačia nestačia na to, aby sa oživila ekonomika. Je potrebné realizovať politiky orientované jednoznačne na rast. A tam smeruje vlastne investičný plán, ktorý sme navrhli a ten doplňa ten trojuholník, ktorý pozostáva okrem investícií aj z rozpočtovej konsolidácie a zo štrukturálnych reforiem. V rámci oznámenia komisie z 13. januára sme doplnili ešte, že Nechceme síce meniť pravidla paktu stability, nechceme z paktu stability robiť pakt flexibility, ale chceme zohľadniť potrebu investícií a hospodárskeho rastu. Okrem toho, onedlho komisia príjme nový text o um, zamestnanosti mládeže. Výbor pre sociálne záležitosti na tom Um, bude spolupracovať a zajtra uh, vlastne v komisii sa predloží príslušný text. Ja nechcem, aby komisia bola vševedúca, aby dávala nejaké ponaučenia členským štátom. Chcem, aby sme kolektívnym a solidárnym spôsobom riadili e, našu jednotnú menu v rámci dialogu. E, z času na čas komisia samozrejme musí povedať, čo si myslí a musí prijať určité rozhodnutia, ktoré musí prijať jednoducho, ale vo všeobecnosti chcem, aby riadenie jednotnej meny bolo také súdržnejšie a zapájalo viac strán. Musí to byť neustály dialog medzi Radou, Komisiou, Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Najmä e, pokiaľ ide o špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty. V minulosti E, zdá sa mi, tieto odporúčania sa veľmi e, odkláňali od reality národného štátu a toto sa musí zmeniť a preto som požiadal komisárov, aby cestovali, aby neostávali v Bruseli iba vo svojich kanceláriách, ale aby chodili do národných parlamentov, aby vysvetľovali európske politiky, aby sa stretávali s občianskou spoločnosťou, so sociálnymi partnermi na národnej úrovni, pretože aj tieto strany často majú málo entuziasmu, keď vidia tie odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Naše pravidla musia byť predvídateľnejšie, efektívnejšie a pravidla musia byť rešpektované všetkými členskými štátmi, či už ide o nové vlády alebo skúsenejšie staršie vlády. Pravidlá sa budú uplatňovať bez výnimky na každý členský štát Európskej únie a nemôže nikto e, jednostranným spôsobom prestať rešpektovať pravidlá Európskej únie. Samozrejme, niekedy môžeme preskúmať podmienky ekonomických plánov pre jednotlivé štáty, ktoré mali ekonomické problémy ale keď sa urobia veľké zmeny v týchto plánoch, je potrebné zrealizovať aj dopadové štúdie a aké dôsledky to bude mať na, e, na sociálnu e, sféru, na spoločnosť a tak ďalej. Európska rada v decembri minulého roka ma poverila, aby som vypracoval správu s predsedom Európskej rady, predsedom e, Euroskupiny a predsedom Európskej centrálnej banky o prehlbení hospodárskej a menovej únie. A niektorí e, samozrejme si nemyslia, že predseda Európskeho parlamentu patrí k tejto práci, ale ja si myslím, že E, naša spolupráca by mala byť aj na tejto úrovni a tejto e, sfére čo najintenzívnejšia. No a dnes nechcem hovoriť až tak dlho, totiž to, toto podujatie dáva zmysel iba vtedy, ak predseda Komisie. komisie počúva to, o čom sa hovorí tu v Európskom parlamente, ale na úrovni národných parlamentov, pokiaľ ide o témy hospodárskeho riadenia, celkové politiky, ako je Európsky semester, TUPEC, SIPEC, Sixpack a tak ďalej. Ja som ochotný o týchto veciach nie len hovoriť, ale samozrejme aj veľmi rád počúvať, čo iste sa nedieje každý deň a ďakujem pekne za vašu pozornosť. <clears throat> Ďakujem pekne, pán Juncker. No a teraz dostanú slovo spomínaný traja spravodajcovia. Najprv pani Beres, ktorá, a pani pôjde potom pani kolegyňa Čigáne a potom kolega Bartle. Takže pani Beres, nech sa páči. Merci, monsieur le président, euh, messieurs les... Ďakujem, pán predseda, pán predseda parlamentu, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Pre mňa je cťou, že môžem otvoriť našu dnešnú rozpravu o ekonomickom riadení, o tom, v akej sme fáze a aké nás čakajú výzvy. Keď sa pozrieme, čo už na európskej úrovni po kríze sa urobilo, e, tak e, naozaj je toho veľa, čo sme vytvorili. Máme Európsky mechanizmus stability, bankovú úniu, alebo takisto aj nové prepracované pravidlá. Ale musíme pozrieť aj na to, aká je súčasná situácia Európy. Je tu fatálny triptych, či už v EU ako také, alebo v eurozóne. Máme tu tri čísla. Poprvé, vysokú nezamestnanosť, 11,4 Okrem toho máme tu rast nižší ako 1 a takisto deflačnú špirálu. E, Eurostat skonštatoval, že inflácia e, sa znížila o 1,4 za rok. E, je to 0,6 v januári 2015. Čiže vidíme, že sa prehlbujú priepaste medzi členskými štátmi, ktoré existovali už pred krízou a teraz sa len zväčšujú. Ja veľmi ďakujem pánovi Junkerovi za to, že poukázal na jednu vec. E, je tu táto diskusia, musíme si položiť otázku, či sa nám páči ekonomické riadenie. Naša krajina tento koncept možno iniciovala a dosť e, podporovala, ale keď ide o samotnú procedúru, musíme si e, položiť otázku, a nielen procedurálnu, ale aj aký je obsah. Nejde iba o procedúru, ide aj o obsah. Čiže okrem ekonomického riadenia, akú má EÚ a eurozóna e, ekonomickú politiku a akú potrebujeme ekonomickú politiku. Takisto musíme spomenúť iniciatívy Európskej centrálnej banky, ktoré sú veľmi dôležité. Pod vedením prezidenta Draghiho vo svojej nezávislosti, rešpektujúc svoj mandát, by mala dbať na to, aby inflácia bola okolo 2% a musí príjmať opatrenia takého rozsahu, aby aby jednoducho začala e, skutočne využívať nástroje ekonomickej politiky. A teraz ten známy Junckerov plán, áno, je to pozitívne, pozitívne, e, je tam vyše 300 miliard a veľa si od tohto plánu sľubujeme, ale e, on musí vyrovnať vlastne deficit výdavkov, ktorý je dlhodobý. Keď sa pozrieme na situáciu našich najväčších konkurentov, či sú to USA alebo Čína, Uvedomujeme si, že my máme veľký investičný deficit v Európskej únii. Tento plán nás teraz zavezuje, aby sme si kladli otázku, ako funguje naše ekonomické riadenie a musíme e, sa zamýšľať nad tým, že v Európskej únii máme nedostatočné investície a možno je to aj preto, lebo aplikujeme tie naše pravidlá. Čiže v kontexte tohto investičného plánu. Samozrejme, on je vynikajúci, to je super plán, ale nie je to odpoveď na všetko. My si musíme najskôr uvedomiť, že existuje určitý problém a máme povinnosť eh, začať riešiť to, či naše pravidlá majú skutočne pridanú hodnotu. Európska únia E, musí ostať na svetovej úrovni, aby sme e, boli schopní zabezpečiť e, prechod na ekologické hospodárstvo, ktoré zároveň bude spravodlivo prerozdeľovať tie zisky, ktoré vzniknú z investičného plánu. A takisto vítame nové pravidlá, i keď si kladieme otázku, či náhodou neboli v rámci e, korektívnej a preventívnej časti balíka uplatňované odlišné pravidlá. Ešte budeme mať príležitosť o tom hovoriť. Ja uznávam, že investičný plán je potrebný, ale musíme e, skúmať aj efektívnosť toho ekonomického riadenia. Mne sa páči, čo hovorí predseda Juncker. Áno, tie pravidlá musia byť také, že všetci na nich budú mať spoluúčasť, musíme si všetci najviac dô, e, viac dôverovať. E, je na čase, aby sme hovorili o tom, že potrebujeme ekonomické riadenie a zároveň potrebujeme dobrú ekonomickú politiku. A táto diskusia naozaj začína Napríklad neutral fiscal stance. Čo to znamená? Spojené štáty diskutujú o svojom budúcoročnom rozpočte, skúmajú situáciu únie a definujú si ekonomickú politiku, ktorú potrebuje štát. Ale my v EÚ nemáme rozpočet, ktorý by bol nástrojom ekonomickej politiky. A výsledkom je, že naša ekonomická politika to je len suma jednotlivých politik členských štátov. A v rámci eurozóny takisto nerobíme dobrú prognózu. My sa do nekonečna pozeráme iba na tú adíciu, e, na tú sumu jednotlivých politík. E, takže medzi národnými parlamentami, Európskym parlamentom, radou a komisiou musíme realizovať tento proces – ktorý by sa opieral o tú spoločnú víziu. My spoločne potrebujeme jasnú víziu. A túto víziu nezískame na základe pravidiel. Nie, tá vyplynie iba z demokratickej diskusie. A v tomto zmysle v mojej správe predkladám určité návrhy. No a pokiaľ ide o tie pravidlá, ktoré sme si schválili, áno, tie musia byť jadrom našej demokratickej diskusie, to je pravda. Tu chcem poukázať na dve dimenzie. Poprvé, e, ten proces makroekonomickej nerovnováhy. My sa domnievame, že týmto procesom, ktorý je spojený s pravidlami, ja sa obraciam na Oliho Réna, nášho podpredsedu, ktorý je expertom na túto oblasť. My sme sa domnievali, že s týmito pravidlami um, ehm, odstraníme to riziko, ktoré vyplýva z odlišností členských štátov. My potrebujeme totiž konvergenciu ekonomik členských štátov. My si ale teraz uvedomujeme, že te, ten, tento proces makroekonomickej nerovnováhy to sú len také okuliare, ktorými sa pozeráme na členské štáty. Máme tam rôzne multiplikátory, efekty. Je to iba vzťah medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, v ktorom sa poukazuje na to, aké štruktúrálne reformy sa musia zrealizovať. Ale toto prispieva k deflácii, ktorú prežíva eurozóna teraz. Čiže ak máme mať tento proces makroekonomickej nestability, musí sa vrátiť k svojmu pôvodnému významu, je potrebné Eh, aby tento proces zabezpečil konvergenciu všetkých ekonomik členských štátov. Pokiaľ ide o tieto pravidlá, áno, je to otázka štruktúrálnych reforiem. Eh, dnes sa svet eh, mení, nikto nie je chránený eurom, každý si musí u seba doma odviesť svoju prácu. Položme si ale otázku, aká efektívna je tá práca doma. V demokratickom štáte Nikto nechce nejakú trojku, ktorá mu vnúcuje e, štruktúrálne reformy. Parlamenty sú jadrom našej demokracie v našich členských štátoch a takisto sociálna demokracia v spolupráci so sociálnymi um, partnermi nemôže fungovať tak, keď sa tomu štátu vnúcujú reformy zvonka. Musí sa to robiť inteligentnejšie. Preto si myslím, že ten proces, ktorý teraz začína, je e, nevyhnutný. Musíme uplatňovať pravidla, ale inteligentné pravidlá, ktoré nám umožnia mať takú celkovú víziu, aká je naša ekonomická situácia, aká je eurozóna a EÚ. A pokiaľ ide o ekonomickú politiku, Potrebujeme samozrejme pravidla, ale inteligentnejšie, jednoduchšie pravidlá, ktoré sa budú opierať viac o dôveru a takisto vytvoria väčšiu konvergenciu ekonomik. Tento parlament vždy bol za to, aby sme pracovali komunitárnou metódou. Pán Juncker povedal, viac komunitárnej metódy potrebujeme, ale ja hovorím, e, to je jediná metóda, ktorou môžeme pracovať a to neustále. Pretože vidíme, ako je to s mechanizmami, ktoré sme vytvorili mimo zmluvy. Ja dúfam, že táto diskusia o fungovaní a o aplikácii pravidiel, ktorú teraz otvárame, neodvedie našu pozornosť od toho, čo naozaj potrebuje um, eurozóna a európska ekonomika, čo potrebuje do budúcnosti, aké nástroje, či musí byť vyzbrojená. Sú určité pravidlá, a e, my sa na veci musíme pozerať objektívne. Napríklad 1% zníženie dlhu, ak e, krajina má verejný dlh 60% zo svojho e, HDP, aké potom bude, aké pravidla sa potom na túto krajinu budú uplatňovať. My podporujeme predsedu komisie v tom, čo hovorí o sociálnej politike, ale dôležitá je aj rozpočtová kapacita eurozóny. A ešte jedno slovo k tej otázke fiškálnej kapacity. Nie v anglickom e, zmysle slova, ale vo francúzskom slova zmysle Taxation Union, teda daňová únia alebo únia zdaňovania. O tomto ešte musíme hovoriť. Myslím, že táto diskusia nám umožní hovoriť o lepšom ekonomickom riadení, aby sme vytvorili spoločnú ekonomickú politiku zdieľanú, ktorá by sa realizovala v globálnom kontexte. My by sme sa mali zaujímať v prvom rade o budúcnosť našich občanov, keď budeme vytvárať túto politiku a nemali by sme sa riadiť iba tým, čo chcú krátkodobo trhy. Ďakujem pekne, pani Berez. Teraz zostane slovo pani Čigane. Thank you, Mr. President. Honorable President. Ďakujem, pán predseda, vážený pán predseda komisie, vážený pán komisár Ren, vážení kolegovia. Som veľmi rada, že sa vám môžem prihovoriť v mene lotyšského predsedníctva, Lotyšského parlamentu, pretože týmto máme istú dimenziu parlamentnú dimenziu v našom predsedníctve. Pani Beres spomenula víziu hospodárskeho rozvoja a má pocit, že v USA majú takúto víziu a v Európskej únii nám takéto čosi chýba. S tým súhlasím, ale Európsky semester už ponúka istý nástroj, možno si to ešte plne neuvedomujeme, ale je to ročný prehľad rastu, tento nástroj. A na rok 2015 ho už komisia publikovala. Tento nástroj má tri hlavné piliery, piliere. A u nás v Národnom parlamente v Lotyšsku sme sa s nimi stotožnili. Investície sú prvým pilierom. Pán Juncker sa vyjadril e, presvedčivo k tejto téme. Ďalej obnovený záväzok k štrukturálnej reforme to je skutočne zložitá téma vždy aj pre národné vlády, aj pre národné parlamenty. A tretím pilierom je fiskálna zodpovednosť, kontrola nad dlho, zadlženosťou. Hlavnou otázkou mojej prezentácie je, ako môžu národní národné parlamenty sa zainteresovať pri dosahovaní tohto cieľa a dozerať na dosahovanie cieľov. Nová komisia začala svoju prácu mnohými záväzkami na užšiu spoluprácu s národnými parlamentmi. Včera prvý podpredseda komisie, pán Timmermans, bol v Ríge, v hlavnom meste Lotyšska, a prej, v jeho prejave sa vyjadril za užšiu spoluprácu s Európskou komisiou aj pri dohľade ktorý má, ktorý má vykonávať Národný parlament v súvislosti s európskym semestrom. Súčasný proces európskeho semestra podľa mňa ponúka hojné príležitosti pre národné parlamenty, aby sa zapojili. Ale len vtedy, ak existuje tradícia parlamentného dohľadu nad unijnými záležitosťami v národných parlamentoch. Na nešťastie, a to som tiež si vypočula od mnohých kolegov z výborov pre európske veci v národných parlamentoch, krajín EÚ, je priveľa národných parlamentov, ktoré majú pocit, že sú úplne vynechaní, vynechané z tvorby únijnej politiky, vynechané z mechanizmov hospodárskej koordinácie, o ktorých dnes diskutujeme a ktoré sú predstavené v európskom semestri. Podľa mňa hlavnou príležitosťou, ktorý, ktorú ponúka európsky semester, je pozitívny a nie negatívny postup k fiskálnej stabilite, koordinácie hospodárskej, koordinovanie hospodárskej správy a štrukturálnych reforiem. Podľa mňa priedlho tieto nástroje boli vnímané negatívne členskými štátmi. Zvyčajne členské štáty iba hundru, keď sa hovorí o úšom dohľade, pretože a robia to len preto, aby sa necítili odstavené od finančných trhov, ale toto hundranie, táto nevôľa, sklamanie zo strany európskych, európskych parlamentov, kedy sa cítia, že ich niekto e, väčší odstrčil na okraj, potom e, sa šíri ďalej v spoločnosti a ľudia potom tiež majú pocit, že to nie je v poriadku a že treba e, aktivizovať štruktúralne reformy a že všetko, všetkému sú na vine bruselskí byrokrati. A možno by takáto nálada panovať nemusela, tu by som rada citovala od Filipa Stefansa z Financial Times, kde napísal, úspech populizmu je zlyhaním hlavných politik. A toto je kľúč. Národné parlamenty v spolupráci s národnými vládami, rádou a Európskym parlamentom, ako i Európskou komisiou, musia hájiť hlavné politiky, a obhajovať ich. Áno, hlavné politiky sa možno zdajú nudné, suché, neatraktívne. A to sme už pozorovali v členských štátoch EÚ, kde atraktívnosť populizmu sa neustále zvyšuje. Ale je, to, je tu jedno východisko. Európske parlamenty v členských štátoch EÚ, národné parlamenty, musia e, otvoriť politický priestor na potrebné štruktúralne reformy, a to diskusiou, rozprávami a potom dohľadom nad ich realizovaním. Tu by som si dovolila ponúknuť príklad mojej vlastnej krajiny Lotyšska, keď architekti zapájania sa národných parlamentov do európskych vecí hľadali dobré príklady, ako štrukturalizovať toto zaangažovanie sa. Zistili, že to celkom dobre robia v severských krajinách, kde sa národné parlamenty jednoducho bez eh, veľkého pýtania sa zapájajú do európskych vecí. Revidujú a konfrontujú pozície a stanoviska vlády oči voči európskym veciam, k európskym veciam, konfrontujú stanovisko vlády eh, pri stanovovaní rozpočtu, ako to povedal pán Martin Schulz na začiatku, a takisto vytvárajú národné programy stability alebo konvergencie. Hovorili sme o stanovisku vlády k odporúčaniam špecifickým pre každé, každú jednotlivú krajinu. Tieto špecifické odporúčania sú ďalším nástrojom, ktoré ponúkajú krajine e, pocit, že aj oni si vzali veci za svoje. Ja by som rada spomenula postoj členských štátov EÚ k štruktúrálnym reformám. Ako vieme, sú rôzne odhady, ale podľa niektorých odhadov iba 10 až 15 všetkých odporúčaní sa realizujú v praxi a to je skutočne primálo. Myslím si, že národné parlamenty tu majú dôležitú úlohu, najmä pri implementácii týchto odporúčaní špecifických pre jednotlivé krajiny. A preto vítam sľub, ktorý dal pán Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, včera, kedy slúbil, že často bude navštevovať hlavné mesta Európy, kde bude hovoriť o dôležitých témach vrátane tém štruktúrálnych reforiem, a to aj s národnými parlamentmi. Takže sa môžeme pripraviť a otvoriť politický priestor na také potrebné reformy, aby sme zabezpečili, že Európska únia bude fungovať efektívne. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Cigane. Das Wort hat Ďakujem veľmi pekne za slovo. Teraz zostane slovo pán kolega Bartle. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení predsedovia, kolegovia, kolegyne, dámy a páni. Európe sa momentálne nedarí. Integračný motor jednoducho prestal fungovať. Občania Európy spájajú Európsku úniu s krízou a aj v parlamente rastú stále predsudky a kritika. O to viac musíme my priniesť Európu na tú správnu cestu. Ako to máme spraviť práve v tejto oblasti, kvôli ktorej sme sa tu dnes stretli? Myslím si, že v súčasnosti nemáme nedostatok, pokiaľ ide o dobré pravidlá, máme však problém, pokiaľ ide o ich implementáciu. Je tu viacero dobrých východíc, pokiaľ ide o menovú úniu, aby sme aj v rámci tých rámcov, ktoré tu sú, sa pohli dopredy. A niektoré teraz z týchto spomeniem aký je ten hlavný cieľ, pokiaľ ide o rozpočtovú a finančnú politiku. Podľa môjho názoru potrebujeme stabilitu a rast. Predovšetkým sú tu tri možné manevrovacie priestory, kde sa dajú robiť aj malé kroky na to, aby sme sa priblížili k týmto cieľom. Pokiaľ ide o konsolidáciu rozpočtu, štruktúrálne reformy a viac investícií. Nová komisia sa týmto témam bude venovať. Avšak čo je dôležité, aby sme neopomenuli žiadne z týchto troch krokov, pretože iba takýmto spôsobom zíde z toho koherentná, ucelená politika. Pokiaľ ide o rozpočtovú konsolidáciu, ešte to nie je tak dávno, keď sme tu mali akútnu hrozbu, mali sme tu eurokrízu a vytvorili, vytvorili sme fiskálny pakt a takisto sme sprísnili pravidlá. A to iba dva roky neskôr, tu už máme diskusiu, ktorá sa uberá iným smerom. Chceme mať flexibilné uplatňovanie paktu a to je vlastne priorita tých diskusí. Už tá situácia nie je taká akutná a zrazu sa jednoducho pravidla Maastrichtu zo strany niektorých vnímajú ako nejaké zaťaženie. A to je podľa mňa veľmi nebezpečné. Ja som presvedčený o tom, že posilnené pravidlá musia byť implementované dôveryhodným spôsobom a táto úloha je jednoducho pre nás tu. Sice to bolí a vyžaduje si to aj nejaké zlé, rozho- bolestivé rozhodnutia vlád, ale predsa len taká zodpovednosť je dôležitá na to, aby sme v Európe mali väčšiu dôveru. Nede tu o nič iné ako o dôveryhodnosť, ktorú by mala mať európska politika e, a to je rozhodujúce. V Nemecku viacerí pozorovatelia vní, vní súčasné programy Európskej centrálnej banky kriticky bolo by problematické, veľmi problematické, ak by, zhorš, ak by zlepšenie e, pravidiel prostredníctvom banky nejako e, omeškalo tie potrebné reformy. Takisto by bolo do, zlé, ak by eurozóna pokračovala tak, že by tu krajiny, ktoré majú veľké dlhy, ešte viac mali väčší priestor, ktoré jednoducho nie sú v súlade s pravidlami, ktoré stanovil Pakt Stability. A tu apelujem na novú komisiu, aby jednoducho dbala o to, aby sa pravidla dodržiavali. Viacerí z vás môžu povedať, a vy Nemci sa pozeráte príliš na tú konsolidáciu a nepozeráte na rast hospodársky, ale tomu tak nie je. Udržateľná konsolidácia, ako aj reformy pre väčší rast a konkurencieschopnosť, to je niečo, čo patrí dokopy a tým sa dostávam k druhému polu pôsobnosti, pokiaľ ide implementáciu štruktúrnych reforiem. Stále tu počúvame argument, že štruktúrne reformy ako keby bránili rastu a preto nie sú v podstate v súlade s konsolidáciou rozpočtových prostriedkov. Práve naopak, krátkodobého hľadiska najväčšie štruktúry nemali žiadne negatívne dopady na rozpočet, treba povedať, že mu práve pomohli. Z dlhodobého a krátkodobého hľadiska treba povedať, že pomáhajú v Nemecku, ale aj napríklad v Španielsku reformy trh práce, napríklad Agenda 2010, pomohli verejným rozpočtom tým, že ich odľahčili. Nie štát vytvára dlhodobý rast, ale sú to práve podniky. Štát je primárne zodpovedný za rámcové podmienky, to znamená za dobré klímu pre investície, za otvorené trhy, udržateľné e, dane a dobrú správu veci verejný a to menujem iba niektoré z týchto záležitostí. To znamená, musíme robiť všetko preto, aby sme štruktúralne reformy posilňovali v Európe. Aj tu môžeme z krátkodobého hľadiska jednoducho vychádzať z platných pravidiel a takto niečo dosiahnuť. Európsky semester, kde máme centrálne nástroje, ponúkajú týmto spôsobom tú správnu cestu. Nemecký minister financí pán Schäuble s ministrom pre hospodárstvo a navrhol konkrétne príklad, akým sa môže posúvať, napríklad pokiaľ ide o posilenie bilaterálneho dialogu medzi krajinami a komisiou, a to už predtým, než sa budú rozpracovávať tieto špecifické e, odporúčania pre jednotlivé krajiny. To znamená, tieto odporúčania sa musia zacieliť aj obsahovo. Konsolidácia takýmto spôsobom by mala byť schopnejšia vysvetliť tie jednotlivé priority. A v tomto kontexte potrebujeme posunúť aj identifikáciu, na ktoré oblasti sa tieto odporúčania týkajú, aby sa zbudili konkrétne signály pre diskusiu v parlamentoch. Počuli sme tu už zo slov predrečníkov, akým spôsobom treba postupovať Treba podporovať stimuly, treba podporovať tieto konkrétne e, odporúčania, ktoré by sa potom mali implementovať v týchto krajinách. Takýmto spôsobom by sme sa dostali dopredu. Na to poukázala aj pani predrečníčka Čigane, takže ja súhlasím s ňou. Napríklad pokiaľ ide o tú výčitku v Grécku, že trojka nútila Grékov k šetreniu, to nie je pravda. To, že sa veci nediali dobre v Grécku, to musíme priznať. Ale aby sme povedali niečo obrazne, keď prihára hrezeň e, v panvici, tak nie je na vine mesiar. To znamená, posilňovanie e, rastu v Grécku, to je jedna zo súčastí tohto rámca, ktorý sme pre nich vytvorili. Ale reformy treba uplatňovať. Požiadavka konsolidácie rozpočtu a uplatňovania štruktúrálnych reforiem, pokiaľ ide o tie programy, ktoré sme si stanovili, to vlastne odzrkadľuje iba tie základné pravidla eurozóny, na ktoré sa musia, ktorých sa musia prižať všetky krajiny. A to musí byť aj v budúcnosti. Tak a teraz sa už dostávam k tretiemu aspektu, pokiaľ ide o posilnenie investícií. Na začiatku som povedal, že stabilita a rast sú pre mňa centrálnymi cieľami našej politiky. Viac investícií, to sú dôležitý stavebný prvok pre celý tento súbor. Týmto posilňujem predovšetkým základy pre udržateľné verejné financie. A aj tu sa dá hovoriť o politike malých, ale konkrétnych krokov a takto sa dá veľa dosiahnuť. Potrebujeme v celej Európe viac investícií. A takisto potrebujeme aj vzhľadom na ten vývin, ktorý tu máme na globalizovaných trhoch, predovšetkým viac inovácie a viac konkurencie schopnosti investičné ofenzívy, ktoré, tá investičná ofenzíva, ktorú prežil pán Juncker, sa uberá správnym smerom. Podľa môjho názoru, predovšetkým pokiaľ ide o tú iniciatívu, tam je konkrétny aspekt, pokiaľ ide o odburávanie regulatórnych prekážok, o tom sa ešte toľko nehovorilo. A v tom vidím veľkú prekážku. Takisto by som záverem chcel pokázať na ďalší aspekt tejto diskusie, pokiaľ ide o investície, ktorý je podľa môjho názoru veľmi dôležitý aby som to zosumarizoval jednou vetou, potrebujem viac investícií, ale nemali by sa financovať novými dlhmi. Ja som hlboko presvedčený z politického hľadiska, že aj veľké výdavky do budúcnosti nemôžeme jednoducho financovať prostredníctvom dlhov. E, priestor pre ďalšie výdavky musíme vytvárať v rozpočte, a to krok za krokom. To je kurz, ktorý sme si my zvolili v Nemecku, pretože e, tým, že sa chceme zbaviť takýchto zadlžení, to je veľké poučenie, ktoré tu máme z minulosti a tak to je vlastne už ukotvené od 69. v našej ústave tzv. zlatým pravidlom. Týmto spôsobom vlastne bolo stanovené zadlženie rozpočtu na úroveň plánovaných investícií. Môžu tu byť síce dôvody, pokiaľ ide o financovanie jednotlivých projektov prostredníctvom dlhov, ale treba povedať, že e, nemôžeme tu rozlišovať medzi dobrými a zlými dlhmi Nemecko sa v minulosti zadlžilo nad úroveň 80%, e, teraz sme na úrovni 76% a preto sme sa v roku 2009 stano- e, rozhodli mať tzv. dlhovú brzdu, ktorá má pomôcť našej krajine, aby sme mali štruktúralne vyvážený rozpočet. To je pre nás kľúčové. A teraz musíme tú špirálu dlhov z minulosti raz a navždy prerušiť, inak sa nám nikdy nepodarí eurozónu udržať stabilnou. Dámy a páni, v súčasnosti máme skutočne veľa múdrych ekonómov, ktorí nám odporúčajú teraz vzhľadom na nízke úrokové sadzby eh, robiť aj také investície, ktoré sa financujú z dlhov. Ale dámy a páni, môžu nám títo ekonómovia zabezpečiť, že o 20, 30, 40 rokov tieto úroky budú vždy také nízke ako dnes – my už nesplatíme úroky e, za dlhy, ktoré sa tu vykonali v našej krajine pred 40 rokmi. Na to nesmieme zabúdať, dámy a páni. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bartle. Počuli sme tu teda viacerých rečníkov a my tu postupujeme vždy takým spôsobom, ako som to vlastne bol oznámil, že budeme tu mať dvoch kolegov z národných parlamentov, potom poslanec Európskeho parlamentu, takže poprosím vás, dodržiavajte časový harmonogram na dve minúty, my tu stopujeme čas a teraz dostane zo Slovenského parlamentu pán kolega Blaha a potom z portugalského parlamentu pán kolega Cabrita a potom z estonského parlamentu pán Kalimec a potom pani Rodriguez z Európskeho parlamentu. Dúfam, že som to správne prečítal, takže dobre. Teraz dostane slovo pán Blaha zo Slovenského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa budem držať toho, čo povedal pán Juncker, teda mali by sme byť viac politicky a menej technicky. Chcel by som zablahoželať novej gréckej vláde. Myslím si, že veľké víťazstvo tejto strany pomôže Európe k tomu, že sa pohneme k sociálnejšej a demokratickejšej Európe. Je to veľmi prepojené s fiskálnym kompaktom a je to jednoducho reakcia na túto situáciu. Ako Karol Marx povedal, eh, je tu hrozba, ktorá, ktorú tu máme. Máme tu hrozbu neoliberalizmu, ktorá prenasleduje Európu. Ľudia jednoducho majú dosť šetrenia. Vidíme to v Grécku, vidíme to v Španielsku, vidíme to všade kríza bola vyvolaná liberalizmom. Nemôžeme ho jednoducho túto krízu e, vyriešiť liberalizmom. Je to škandál, ak použijem slova pána Jurgena Ubersmana. Sú tu viaceré signály, ktoré by mohli viesť k e, sociálnej únii. E, napríklad máme tu príklady aj v Slovensku. Máme tu Európsky fond pre strategické investície, ktoré je veľmi slubné, alebo napríklad máme FTT, Top Index, ktorý redistribuje e, finančné prostriedky e, od tých finančných monštier normálnym ľuďom. My to podporujeme a ja podporujem takisto aj ostatné riešenia, avšak sú tu aj iné signály, ktoré môže byť jednoducho nesprávne. Nemôžeme zabíjať demokratického ducha. Takzvaný TTIP, transatlantická dohoda s Spojenými štátmi americkými môže byť jednoducho nebezpečné pre náš zelený sociálny model a slovo trojka sa stal vulgarizmom. Takže Európska únia je na historickej kryžovatke a ľudia nám ukazujú, že ktorou cestou by sa chceli uberať. Pozrite sa na Podemos a Syrizu. Mali by sme rešpektovať zmenu. Teda otázka je, ako Európska komisia chce zareagovať na tento lavicový zvrat v Európskom juhu, ktorý začal v Grécku a ktorý bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. das Wort hat jetzt Herr Cabrita. Pán Cabrita, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky. V Európskom parlamentnom týždni, v ktorom sa nachádzame, chcel by som hovoriť portugalsky, ale môžem jednoducho pokračovať aj v angličtine asi to bude jednoduchšie. Chcel by som privítať tento Európsky parlamentný týždeň, ktorý tu máme. To nám umožňuje vypočuť si názory de- ľudí, demokratické tradície, a solidaritu a takto sa približujeme k solidárnosti v Európe. Počas ostatných rokov e, hospodárske politiky, ktoré prijala Európska komisia, dosiahli jednoducho takmer zrušenie toho ideálu európskej demokracie. Čo sa nám tu podarilo dosiahnuť, bol spôsob, ktorý viedol k stagnácii, kde tu bolo riziko deflácie v Európe. Z pohľadu Portugalska e, vidím celkom jasne, že systém trojky jednoducho bol omylom, pretože to bolo zacielené proti demokratickým európskym systémom rozhodovania. Mali by sme urobiť krok späť, a vrátiť sa k spôsobu, kde by sme vychádzali z demokratické diskusie medzi jednotlivými vládmi k diskusii, kde by diskutovali navzájom parlamenty. Ja by som chcel zdôrazniť skutočnosť, že v súčasnosti sa uberáme dobrým smerom. Máme tu dobré signály, najnovšie rozhodnutia napríklad Európskej centrálnej banky, kde sa prejavuje silnejšie stanovisko, pokiaľ ide o menovú politiku, ktorou sa má podporovať rozvoj, likvidita vo finančných systémoch a takisto aj finančná stabilita. To znamená, to riešenie teraz už neočakáva od občanov, aby oni platili za chyby bankárov, ako tomu bolo v minulosti. Po druhé, druhá pozitívna zmena, nové investičné plány, ktoré tu priniesol pán Juncker. My to v plnej miere podporujeme. Tá návratnosť investičných politík by mala byť v tomto zmysle posilnená a táto myšlienka vlastne posilňuje aj to aj štruktúrálne reformy, pokiaľ ide o oblasti ako napríklad energetika, doprava a digitálne hospodárstvo. Pán predseda prerušuje rečníka. Posledné slovo, pán predseda. Mali by ste sa týmto spôsobom uberať, pokiaľ ide o flexibilitu a týmto spôsobom podporovať rast a podporovať zamestnanosť a nie iba škrty a e, úspory. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Kalimec. Okay, thank you. Um obviously to the matters of current Čo sa týka súčasných obáv, nesmieme sa odchýliť od politík a požiadaviek, ktoré vyprodukovali v histórii ľudstva blahobyt, ľud, voľný trh, mierne zdaňovanie, podnikanie a právny štát. 25 rokov sa Estonsko pridržalo týchto pravidiel a teraz HDP na obyvateľa a parita kúpnej sily je vyššia než v Portugalsku a Grécku a veľmi skoro dosia- presiahne španielské parametre. Takže to funguje. Chcel by som podporiť výbor, aby zostal silný a aby hnedo-červenej Syrize nepodľahol a nezmenil základné politiky Európskej únie. Pretože tie, na týchto sme sa zhodli a mnohé roky fungovali pretože podliehajú demokratickým postupom a mnohým rozprávam. Na základe týchto demokratických pravidiel a rozpráv by sme nemali zaplatiť Grécku nič bez toho, že by sa nezaviazalo k fungujúcemu programu znižovania dlhov. Nevidím žiadny dôvod meniť spoluprácu Európskej komisie, Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu. Možno by sme mohli zmeniť slovo trojka na trio, aby to emotívne pomohlo. Ďakujem pekne za to, že ste dodržali čas. Teraz zostane slovo pani kolegyňa Rodríguez. Dobré ráno, ja mám dve otázky na pána predsedu Európskej komisie Žána Kloda Junckera. Ako viete, v 1997 som bola pri tom, keď sa prijala iniciatíva na koordináciu hospodárskych a sociálnych politík. Bolo to skutočné napredovanie. Odvtedy sa vývoj vybral rôznym smerom Lisabonská stratégia, Európska stratégia do roku 2020, dôležité reformy pri hospodárskom riadení a reforma hospodárskej a menovej únie. Vidím dve veľké priority pred nami. Jednou je tá, že musíme op- opäť vyvážiť, dostať do rovnováhy európsky semester. Zabezpečiť, že sa európsky semester využije nielen na fiskálnu konsolidáciu, ale aj na podporu rastu a tvorby hospodárstva a tvorby pracovných miest. Otázka znie, môžeme my, Európsky parlament, spolu s národnými parlamentmi sa spoľahnúť na vyváženejšie usmernenia, <coughs> hospodárske usmernenia? A druhá priorita dať európskemu semestru skutočný význam, skutočnú silu realizovať veci v praxi. Začali sme prezentovaním investičného plánu. Treba zabezpečiť, že sa tento investičný plán stane skutočnosťou a potrebujeme aj zabudovanú flexibilitu pravidel stability, aby sa umožnilo všetkým členským štátom investovať. A napokon vo vašich rukách je veľká historická úloha a to završiť hospodárskú a menovú úniu. A preto moja otázka je, myslíte si, že nahradíte súčasnú divergenciu, ktorá sa deje v Európskej menovej únii, ktorá má svoje sociálne a politické dopady, naozaj s ním záväzkom ku konvergencii? Dúfam, že správne vyslovím teraz meno. Pán Caši. Pán Caši Orinskas z Litovského parlamentu, nech sa páči. Ak sa nikto uh, necíti byť oslovený, tak dúfam, že to nesúvisí s mojou výslovnosťou. Dámy a páni, toto stretnutie je veľmi užitočné, prišlo v tom správnom čase. Čo sme sa, ako sme sa poučili z krízy? Či varí nič? Ako znova navodíme dynamiku? A ktorým smerom sa vydať? Všetci vieme, že geopolitické prostredie je nestabilné a bude to čoraz horšie. Kto vládne Európe? Čo vládne Európe? Hospodárstvo alebo politika? Ak je to len politika, je to želanie Európanov a máme dostatok zdrojov na takéto riešenia? Po druhé, Európa nebola pripravená na krízu v takomto veľkom rozsahu ani politicky, ani štruktúrálne, ani fiskálne. Táto kríza sa začala nie v Európskej únii, ale inde. Dnes je veľmi dôležité nájsť dôvody, korene krízy a pochopiť, prečo americké hospodárstvo už začalo rásť a naše nie. Robíme to správne? Kríza predsa demonštrovala, že európsky hospodársky a sociálny model nie je životaschopný. Vieme, že rozdiely medzi chudobnými a bohatými sú najväčšie od druhej svetovej vojny a táto eh, medzera, táto priepas sa stále prehlbuje. A politické divergencie sa tiež e, navyšujú. Máme dvojrychlostnú Európu. Ľudia, ktorí hlasovali za európske zmluvy, hlasovali za viac Európy, za sociálnu koheziu a sociálnu bezpečnosť, zabezpečenie spoločnosti. Ak táto neustále rastúca chudoba je normálnym javom, kde je to zabezpečenie? Je nevyhnutné vytvoriť sociálnu Európu vo všetkých členských štátoch EÚ. Hospodárske riadenie musí byť posilnené, najmä jeho obsah, ale dejiny nám ukazujú, že prehobovanie sociálnych aspektov v hospodárstve je veľmi dôležité a preto, ak sa nám nepodarí, nepodarí riadiť spoločnosť, tak zlíha aj hospodárske riadenie. V niektorých členských štátoch až 11 tisíc eur, iba 11 tisíc eur sa vynakladá na sociálnu ochranu, inde je to 800 tisíc. Naozaj musíme zjednotiť a zbližiť tieto rozdiely, inak nám Európania nebudú veriť. Nech sa páči, teraz poslanec francúzského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Recesia, ktorá vplýva na eurozónu už 3 roky, poukazuje na to, že koordinácia prostredníctvom pravidel nie je dostatočná a že je potrebné v rámci tejto menovej únie vytvoriť makroekonomickú diagnózu, ktorá by pomohla prispôsobeniu našich národných politik na eurozónu. Žiadne pravidlá v zmluve nestačia na to, aby sme prispôsobovali politiky aktuálne konjunktúrnej situácii. Ako povedal pán Juncker, my potrebujeme ekonomickú politiku a ekonomické riadenie, aby sme mohli viesť dobré politiky. My sme robili teraz úspory, aby sme obnovili konkurencieschopnosť a rast. Tieto politiky môžu mať ale výsledky len vtedy, ak ich robí štát, e, ktorý to chce, ale ak sa takéto politiky robia spoločne a zle, tak vedú k recesii a k deflácii. My teda v Európe musíme koordinovať naše ekonomické politiky, aby sa obnovil rast a takisto, aby sa zvyšovala zamestnanosť. Naša konferencia by mala prispieť k legitimite príjmaných ekonomických e, rozhodnutí. Preto konferenciu musíme zvolávať v kľúčových momentoch európskeho semestra, napríklad e, v júni, kedy sa predkladajú odporúčania Európskej komisie a potom v novembri alebo v decembri po ročnom prieskume rastu. A v týchto okamihoch budeme schopní skutočne diskutovať o e, orientáciách na ďalší rok v ekonomickej politike. Musíme teraz realizovať skutočnú politiku, aby sa Európa stala kontinentom rastu a solidarity, tým, čím by mala byť. Ďakujem. Teraz pán kolega Čunkovič z Chorvátskeho parlamentu. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Europske komisije. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V mene chorvátskej delegácie by som sa chcel poďakovať za zorganizovanie tejto konferencie a za to, že to všetko prebieha tak dobre. Hospodárska správa je integrálnou súčasťou menovej politiky Európskej centrálnej eh, banky a toho kvantitatívneho uvoľňovania hoci sa to teda nachádza, hoci sa to zacielenie stanovilo takým spôsobom, akým sme ho počuli, zadefinované, ide nám tu predovšetkým o to, aby sa posilnili štruktúrálne reformy. Myslím si, že realita v Chorvátsku v súčasnosti využi- vyzerá tak, že, že očakávame, aby sa vylepšil predovšetkým ten investičný cyklus a očakávame aj určitú férovosť a kvalitu, ktorá by sa odzrkadlila v tomto cykle je úplne zrejme, že hospodársky rast ako taký, ako aj konkurencieschopnosť sú jedinými prvkami, ktoré môžu zabezpečiť pokrok. A to nielen v našej krajine, ale aj v eurozóne. A to sa týka tak eurozóny, ako aj krajín, ktoré do eurozóny nepatria. Úspory sa očividne stali určitou prekážkou. Iba 10 až 15 všetkých odporúčaní zacielených na konkrétne krajiny boli aj v plnej miere implementované. Vieme, že viac ako 50 týchto odporúčení boli buď neefektívne, respektíve nerealizovateľné. A z tohto dôvodu vítame, aby takéto odporúčania boli zohľadňovali hospodárskú skutočnosť v patričných krajinách. Toto je to, čo by malo viesť k navýšeniu množstvu odporúčaní, ktoré by sa potom neskôr mali implementovať. Takže národná situácia musí byť daná do úvaha, pokiaľ ide o túto situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolegyňa Denano z Európskeho parlamentu. Pán predseda, dnešná diskusia je veľmi zaujímavá pre budúcnosť Európy a jej štátov. Ekonomiky zajtrajška sa budú opierať o inovácie, ktoré sa musia prirodzene orientovať na zamestnanosť. Inovácie to je základný výskum, aplikovaný výskum a takisto industriálne využitie toho výskumu. Je pravdou, že podniky a podnikateľstvo to je dôležitá zložka, vytvárajú bohatstvo, ale to nie je jediné, čo potrebujeme, keď chceme staviť na kartu e, inovácií. Malé a stredné podniky a startupy zohrávajú veľkú úlohu v inováciách, ale aj ekonomickú a sociálnu úlohu, ktorá je zásadná. Chcem, aby Európa umožnila malým a stredným podnikom inovovať a vytvárať um, pracovné miesta a chcem sa spýtať, či je možné ich verejne podporovať, tieto malé a stredné podniky. Ja si myslím, že áno, že je možné nájsť zdroje na takú to ehm, podporu najmä tým, že budeme bojovať proti daňovým únikom a podvodom veľmi silno a takisto to umožníme, ak vytvoríme vlastné zdroje EÚ, a to najmä e, daňou z finančných transakcií. Ja veľmi ľutujem, že nie všetky členské štáty e, dnes podporujú e, túto daň z finančných transakcií, pretože to by bola jedna z vecí, ktorá by podporila vznik skutočnej Európy. Ďakujem pekne, pán Denáno. Po tomto prvom kole dám ešte raz slovo predsedovi komisie, ktorý nás potom, ako oznámil, opustí po jeho odpovede a my budeme pokračovať v našej diskusii. Nech sa páči. Vážený pán predseda, musím povedať, že ma príjemne prekvapilo, že väčšina rečníkov súhlasí s tými zásadami práce komisie, teda ide to ten trojholník, konsolidácia rozpočtov štruktúrnej reformy a investície, ktoré sa týkajú rastu a zamestnanosti. Pokiaľ ide o investičný program, je dôležité spomenúť, že iste ste si všimli, že to nie je investičný program, ktorý by sa opieral o dlhy. Práve naopak, ide o to, že je tam malý štartovací kapitál vo forme európskych verejných prostriedkov, tento investičný program je ináč apel na súkromný sektor, aby prispeli k tomu, aby sa opätovne investovalo v Európe. Tá realita začína pritom a politika sa týka vždy východisk reality, že v obehu je dostatok kapitálu, akurát ten kapitál nesmeruje do reálnej ekonomiky a pre všetkým nie do malých a stredných podnikov aspoň nie teraz v dostatočnej miere. Pokiaľ ide o zákonný prístup, ide o to, aby to, tento kapitál sa mobilizoval a smeroval do reálnej ekonomiky bez dodatočných dlhov a deficitov. To znamená, ide o to, aby sme tu nemali iba krátkodobé efekty. Chceme dosať práve opak. Pokiaľ ide o financovanie tohoto investičného programu, vyplýva z poučení, z pochybení v rámci investičných programov z 70. 70 rokov, ako aj potom z neskorších programov. Ja nie som za eh, rozpočtové škrty, nie som vyloženie zástanca, pretože rozpočtové škrty nie sú samoučelom, ale vedú vždy k sociálne negatívnym následkom a tie zasa e, vedú k narušeniu sociálnej súdržnosti. Ale ja e, odporujem tým, ktorí hovoria, že akákoľvek rozpočtová e, konsolidácia je synonymom rozpočtových škrtov. Nemôžeme v dlhodobom výhľade míňať viac peňazí, ako máme k dispozícii. To je naozaj veľmi, veľmi nezodpovedné. Nemôžeme toto robiť európskym občanom. a v každom prípade ja nechcem byť predsedom komisie, ktorá bude pomáhať členským štátom zvyšovať ich deficity a e, navyšovať ich verejné dlhy. To, je, to by bolo naozaj veľmi zlé takto to prezentovať. Ale je potrebné aplikovať politiku e, rozpočtovej disciplíny, ktorá bude orientovaná e, na hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. V posledných rokoch e, sme nezohľadnili všetky e, prvky, ktoré vedú k hospodárskému rastu a toto by sme mali skorigovať. Mali by sme skorigovať tieto chyby, ale nesmieme nahradiť to, čo sme robili v minulých rokoch presným opakom, presne opačnou politikou. My teraz pripravujeme správu e, štvr, štyroch e, predsedov a v mene štyroch predsedov na februárovej rade predložím analýzu krízy, analýzu príčin krízy, ktorú sme prežívali a ešte e, prežívame. No a medzi týmito príčinami musíme vidieť aj to, že naše politiky verejných financií neboli dostatočne disciplinované a nemali dostatočné ambície. Je to analýza, ktorá je vedecky veľmi dobre podložená a bude základom všetkých budúcich politík Európskej únie. Niekto sa pýtal, ako chce komisia reagovať na volebné víťazstvo pána Ciprasa v Grécku? Ja sa s ním zajtra ráno stretnem o 9. A poviem mu, čo si myslím a čo som mu povedal už aj po telefóne dvakrát, v každom prípade beriem na vedomie demokratické vyjadrenie e, gréckého ľudu. Ja e, obdivujem Grékov pre ich odvahu, pre to, čo robia alebo nerobia. Musíme akceptovať tých, e, ktorí zvíťazili voľby v Grécku, ale tí zasa musia akceptovať ostatných a presvedčenie ostatných. Nie sú jediní Gréci, ktorí vyjadrili e, nejaké demokratické želanie vo voľbách. Sú aj iné názory a Samozrejme, do určitej miery ich musíme akceptovať, prispôsobiť e, sa im, ale ne, nezmeníme všetko, pretože to je len volebný výsledok, ktorý sa niektorým páči a niektorým nie. E, ja si požičiam slova Martina Šulca, e, ktorý povedal v televízii, že nebudeme čakať na grecké výsledky, aby sme zmenili politiku v Európe Komisia, ktorej predsedám, už po troch týždňoch predložila investičný plán. Komisia, ktorej predsedám, schválila oznámenie o flexibilite v rámci paktu stability. Komisia, ktorej predsedám, zahají vnútorný trh s energiou. To bude na programe vo februári. Takisto spustíme digitálny vnútorný trh. Európa je v pohybe, Európa sa vyvíja, mení, nie je e, reakcionárna ani konzervatívna. My sme si vzali ponaučenia z nedávnej histórie a komisia teraz rezolutne staví na politiku zamestnanosti a rastu. Chcem, aby naša politika bola čo najviac orientovaná na rast, aby bola čo najmenej inflačná. Samozrejme beriem na vedomie výsledky gréckých volieb, ale činnosť, ktorú budem robiť v Európskej komisii, sa bude opierať plne o tie ponaučenia, ktoré sme si vzali. Máme tu ten trojuholník štruktúrálnych eh, reforiem investičnej eh, politiky a rozpočtovej eh, konsolidácie, a to je trojuholník, o ktorý sa musí teraz opierať akákoľvek európska politika. Investície musia byť zvažované v detailnom kontexte Ja si myslím, že každý si už uvedomuje, že investície nemôžu byť financované dlhom v dlhodobom výhľade, nemôžu zvyšovať verejný dlh ale keď členské štáty budú prispievať do Európskeho investičného fondu v rámci FC nového nástroja, je jasné, že tieto bilaterálne príspevky nebudú započítavané do dlhu danej členskej krajiny. Určité investície, ktoré budú súčasťou transnacionálnych e, projektov, budú zvažované iným spôsobom ako investície, ktoré sú bezprostredne plánované iba pre národný kontext. Uvidíte, že o 5 rokov poviete, že Európska komisia navrhla investičný plán a flexibilné pravidlá pred pár rokmi a bolo to, bolo to dobre, pretože dôsledky bez tejto politiky by boli bývali oveľa horšie. Ja viem, že náš prístup musí byť makroekonomický, ale výsledky E, našich politík bude hodnotiť každý jednotlivý európsky občan. Ďakujem pekne, pán Juncker. Pokračujeme v rámci našej rozpravy. V každom prípade vám ďakujem, pán Juncker, za prítomnosť, ako aj za odpovede, ktoré ste nám poskytli. My sa tak či tak neustále stretávame takže pokračujeme v našej rozprave v rovnakom systéme. Teraz za Polský senát má slovo kolega Bitbrod. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja bym chciał podziękować. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som sa najprv poďakovať za to, že ste zorganizovali toto podujatie. Myslím si, že tento Európsky parlamentný týždeň je určitý spôsob, ako zvyšovať legitimitu Európskej únie. Problematika, ktorou sa zapodievame, je veľmi dôležitá z hľadiska budúcnosti Európskej únie. U nás v Polsku vkladáme veľké nádeje do plánu, ktorý sa týka investícií, podpory hospodárskeho rastu a zamestnanosti, teda to, čo vlastne pripravila Európska komisia je teda Európsky fond pre strategické investície. Ako vlastne pred chvíľou skonštatoval predseda komisie, samozrejme najzložitejšie sú tie, dota- sú tie detaily a ich doladenie. A sú tu určité pochybnosti, ktoré súvisia predovšetkým s tým, že pôjde o vysokú mieru, tak povedať, cudzích prostriedkov, pokiaľ ide o vstup do toho fondu, vlastne vložia, vložia sa tam 15 miliard európskych prostriedkov a potom cez 290 súkromných prostriedkov, celkovo to bude vyše 300 miliard. No a uvidíme, ako to bude. Uvidíme, či súkromný sektor bude ochotný investovať viac do inovatívnych európskych projektov. Musíme si uvedomiť, že sú to veľmi rizikové e, projekty. Spomníme si na iniciatívu komisie z roku 2012, tam, kde išlo o tzv. projektové dlhopisy. Hovorilo sa o tom, ale stále je to ešte len v pilotnej fáze. No alebo potom je tu vlastne ten multiplikátor, ten 15 na pákový efekt, je to vlastne reálne? To bola vlastne otázka na predsedu komisie, ale ten žiaľ nám nebudem môcť odpovedať. Ďakujem pekne. Chcel by som poukázať na sledovné. Máme skutočne veľmi dlhý zoznam rečníkov a neviem, či sa nám podarí dať slovo všetkým do 11. Pokúsime sa, ale iste viete, že od 11. potom budeme zasadať v jednotlivých výboroch a preto čím stručnejší budete, o to lepšie z hľadiska našeho rečníckého zoznamu. Teraz Lord Davis, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za to príležitosť. Skutočne si vážime túto možnosť sa stretnúť. Chcem sa zamerať na tri body. Poprvé, Európska únia, pre všetkým eurozóna, zaznamenala skutočne značný pokrok v posledných 5-6 rokoch. Totižto doplnila sa tam dimenzia, ktorá sa týka fiskálnej stability. Je tu o Tupac, Sixpack, Európsky semester, v rámci monetárnej únie, vytvorila sa banková únia a myslím si, že vlastne sa to vytvára únia, ktorá sa bude týkať kapitálových trhov. Samozrejme, ide o to vlastne, ako to zabezpečiť. Nebolo to možné, keď sa vytvárala menová únia a ide o to, že sa prijali zložité rokova, rozhodnutia správne, rozhodnutia, bolo to pod tlakom krízy, v každom prípade padli tu tieto rozhodnutia a ukázali sa, že sú cenné z tohoto hľadiska. A tí, ktorí si myslia, že pokiaľ ide o politiky, že tie boli príliš reštriktívne a že to bolo príliš veľa úsporných opatrení. Chcel by som povedať, že je dôležité počkať trošku, uvidíme, aké to budú výsledky, aký to bude vplyv quantitative easing programu Európskej centrálnej banky, uvidíme, aký to bude, aké to bude úspešné, bolo to úspešné v USA ako aj v Spojenom kráľovstve. Druhá vec, naša únia sa opiera o princípy pravidiel, ľudia sa musí riadiť pravidlami a potom ide o rovnosť medzi členskými štátmi. To znamená, že nemali by tu vystavať otázky, ktoré sa týkajú nejakých špecifických ústupkov niektorým členským štátom, ktoré by neboli možné za iných okolností vo vzťahu k iným. No a tretí bod. Pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť určitý kompromis alebo nejakú strednú zlatú cestu s Gréckom. Ide o to, aby sa zohľadnili aj tie úspešné kroky, ktoré vykonali. To znamená, že musíme oceniť štruktúralne reformy a kroky, ktoré sa podarilo dosiahnuť v mnohých oblastiach Európskej únie a predovšetkým aj v Grécku. No a predovšetkým ide o to, aby sa tu nevytvárali stimuly pre štáty v tom zmysle, aby nešli do seba ničiacich politík. Ďakujem pekne. Pán Davis, bolo by dobre, keď sme znížili rečnícky čas na 1,5 minúty. Potom dáme samozrejme slovo čo najviac rečníkom. A teraz pán Saura zo španielského parlamentu. Sí. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Myslím si, že v Európskej únie, únie je dôležité niečo zmeniť. Ide o to, aby socioekonomické výsledky sa zlepšili, pokiaľ ide o to, o čom hovoril predseda komisie, pokiaľ ide o e, fiskálno-politickú harmonizáciu, kde by v zásade išlo o to, že by sa zrušili daňové raje v Európe a že by sa zabránilo tomu, aby nadnárodné podniky presúvali svoje zisky do iných krajín. Myslím si, že to sú veľmi dôležité kroky z hľadiska toho, aby sme e, umožnili dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, potrebujeme pokrokové daňovej politiky, ide tu o prerozdelenie bohatstva a príjmov. To je v podstate aj hlavný cieľ Európskej únie. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme sa snažili dosahovať pokrok, pokiaľ ide o ten spomínaný trojuholník, v zásade by sa tam mal doplniť ďalší prvok a ide o to, aby tu e, išlo o jednotný daňový základ, ide tu teda otázky prerozdelenia, e, bohatstva No a potom pokiaľ daňové politiky, príjmy a výdavky, to všetko je dôležité naformulovať tak, aby sa obnovil hospodársky rast a zvyšovala sa produktivita. Ak ale budú existovať silné úsporné politiky, ak tu bude veľký tlak na štátne rozpočty, tak jednoducho nepodarí sa expanzívnym spôsobom prerozdeliť bohatstvo. Vážený pán predseda, bol by som veľmi rád, keby komisia spolu s národnými parlamentami sa mohla stretnúť a ide o to, aby vlastne sme mohli diskutovať o európskom semestri aj s komisárom, ktorý je zodpovedný za hospodárske otázky. Ďakujem pekne. Teraz Európsky parlament dostane slovo pani Ferreira. Um. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Myslím si, že v zásade tu vystávajú dve zásadné otázky, s ktorými sa musíme zapodívať. Tu ide o obsah jednotlivých politík a samozrejme aj tú metódu, ako ich realizovať. Pokiaľ ide o samotný obsah, myslím si, že pokiaľ ide o kvalitu odporúčaní, je možné to merať iba podľa výsledkov, ktoré sa podarí vďaka týmto krokom dosiahnuť. Od roku 2008 prešlo už vlastne viac ako 6 rokov a v akej situácii sa nachádza Európa, to stagnácia, deflácia, nezamestnanosť a myslím si, že skutočne vidíme, že sú tu obrovské vnútorné nerovnováhy a potom druhá vec sa týka samotnej metódy. Totiž tá metóda nebola komunitárna a myslím si, že je dôležité sa vrátiť k tej metóde, komunitárnej metóde, a to je v zásade to, čo podporil náš parlament na konci svojho legislatívneho obdobia. Ide tu, tu ešte pokiaľ ide o trojku, je to nástroj, ktorý spôsobuje viacej problémov ako riešení. Na no záverečný komentár, ide tu o ekonomickú situáciu, kde sú veľké rozdiely a myslím si, že to je veľmi nebezpečné, keď vlastne riadenie sa pravidlami je realizované bez akejkoľvek flexibility. Dôležité je pomáhať celej Európe a musíme redukovať tie diverzity. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ferreira. Teraz má slovo pán Guerrero z Talianského senátu. Thank you, Mr. President. I... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s tým, že ak chceme reagovať na aktuálne výzvy týkajúce sa legitimity, všetky európske inštitúcie sa musia zamyslieť, ich úloha je veľmi dôležitá a potrebujeme mať efektívnejšie politiky, pre všetkým také, ktoré sa týka obnovenia hospodárskeho rastu na európskej úrovni, ináč populisti a euroskeptické síly e, budú sa ďalej presadzovať. Je dôležité opustiť ten scenár deflácie a stagnácie. Samozrejme, vyžaduje si to reformy na úrovni členských štátov, ale vyvážený politický balík, ktorý by obsahoval silné politické zásahy na európskej úrovni, na rozličných úrovniach, monetárnej, fiskálnej, investičnej. Ide o to, ako simultánne podporiť e, dopyt a riešiť e, jednotlivé nedostatky. Táto politika by sa mala uplatňovať na úrovni EÚ, ako aj na úrovni eurozóny ako celku a nielen na vnútroštátnej úrovni, tak ako sa postupovalo v minulosti. Takže koordinácia vnútroštátnych politík je iste dôležitá, ale len z európskej perspektívy ako celku je dôležité posilniť dopyt, je dôležité tu mať určitú zmes, určitý mix fiskálnych a monetárnych politík, to znamená, že je dôležité mať efektívnejšie politiky a musíme zároveň inovovať Európu ako jednotlivé politiky, je dôležité upraviť politiku, nech rozhodovať, potrebujeme mať silnejší prístup spoločenstva a musíme posilniť medziinstitucionálny rámec medzi komisiou, radou a európskym ako aj národným parlamentami. To znamená, že to, to, čo by som chcel zdôrazniť, je to, ako sa zamerať na lepšie vyvážené hospodárske riadenie, aby Európska rada mala menej rozhodovacie právomoci a je dôležité mať eh, lepšie vyváženie, pokiaľ ide o silné štáty, a toto je základný predpoklad pre efektívnejšie politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kireri. Teraz dostane slovo pán Hunko z nemeckého Bundestagu. Um. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je skutočne zaujímavá diskusia, ktorú tu vedieme a chcel by som nadviazať na tých prvých rečníkov, nadviažeme na to, čo hovoril pán Juncker, povedal, že obdivuje Grékov za ich odvahu a myslím si, že toto uznanie by sme mali skutočne vysloviť diskutujeme o bilancovaní, hodnotení situácie, o budúcich výzvach. Keď si pozriete situáciu v Grécku, tak je dôležité skonštatovať, že pokiaľ ide o tú aktuálnu situáciu, skutočne je katastrofálna. Pán Juncker skonštatoval, že je dôležité posúdiť vplyv na sociálnu dimenziu, pokiaľ je jednotlivé programy, trojky vo vzťahu ku Grécku. Myslím si, že takéto hodnotenie sa buď nezrealizovalo, alebo sa výsledky ignorovali. Je dôležité to vnímať ako určitú šancu, aby sa vykonala zásadná korektúra, aby sme diskutovali o iných opatreniach, ktoré podľa môjho názoru primárne sú neoliberálnymi programami alebo obsahujú neoliberálne kritéria. Myslím si, že potrebujeme novú orientáciu, ako vlastne to požadujú viacerí nositeľia Nobelových cien za ekonomiku. Musíme tu hovoriť o rozdieloch v obchodnej bilanci, musíme hovoriť o progresívnej daňovej politike, musíme hovoriť o sociálno-ekologických programoch, ktoré sa budú týkať pre všetkým juhu Európy. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo zastupca Belgického parlamentu. Merci. Giokine, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za pozvanie. Nebude stačiť, keď znížeme alebo odstraníme demokratický deficit všetkého toho, čo sa stalo. Ale napriek tomu vidíme, že sa začína nastolovať do určitej miery rovnováha, plán investícií, zohľadňovanie aspektov sociálnej politiky. Európska investičná banka a jej E, činnosť. To je už trochu zmena, ale nestačí to. Deflačný kontext e, je e, pre nás indikátorom toho, že čo sme robili doteraz, nešlo dobrým smerom. V budúcnosti musíme sa opierať o tri hlavné ťažiská. Poprvé, investičný plán pána Junkera. Samozrejme, môžeme si klásť otázky, či to má substitučný efekt, či to nahradza iné národné politiky, či je dostatočná suma v tomto pláne či e, členské štáty majú skutočné investičné kapacity a tak ďalej, ale najmä si kladieme otázku, čo urobíme z tých peňazí. E, no a potom druhé ťažisko, myslím si, že potrebujeme víziu, potrebujeme energetickú víziu v prvom rade s realistickými cieľmi. Musíme budovať energetickú autonómiu Európy. To môže zasa vytvárať pracovné miesta, a takisto e, táto energetická nezávislosť by bola veľmi významná e, z geostrategického hľadiska, pretože Európa v budúcnosti bude musieť udržiavať mier e, aj smerom k Rusku, aj smerom na Blízky východ. No a tretie ťažisko, tá otázka prehlbenia. Hovorili sme o rozpočtových kontrolách štátov, ale zároveň musíme urobiť pokrok v boji proti sociálnemu dumpingu, v, v daňovej harmonizácii. A je škoda, že toto nepočuje pán Juncker, pretože toto sú naozaj prioritné prvky. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Simon za Európsky parlament. Ďakujem pekne. Myslím si, že voľby pred týždňom pokázal nasledovné ak teda diskusia sa neorientuje do budúcnosti, tak vlastne vyhrajú iba tí, proti ktorým vlastne sme, to sú tí, ktorí chcú zničiť našu Európu, ktorú chcú zni- ktorí chcú zničiť naše euro. Európa sa snažila spraviť všetko, čo bolo v jej silách. Áno, niekedy sa vykonali jej chyby, to je normálne. Jednoducho, keď sú rozličné situácie v jednotlivých krajinách a je snaha jednotne to riešiť, tak je dôležité zareagovať. Európska komisia sa snaží predložiť niečo, čo sa snaží zohľadniť všetky aspekty, o ktorých sa hovorilo do obeda. Ide o to, aby tam bola na jednej strane flexibilita, na druhej strane, ale zase tam má byť rozpočtová disciplína, nemá sa až príliš uvoľniť, no európska investícia sa snaží zabezpečiť investície, ale to bez zadlženia ak teda všetci sa budeme detailne zaoberať tým, čo vlastne predložila komisia pána Junkera, tak skonštatujeme, že mnohé otázky, ktoré sme položili, vlastne sa týkajú skutočne týchto vecí a e, preto je dôležité hľadať odpovede. Musí to byť taká reakcia, ktorá zabezpečí zmenu do budúcnosti a ide o to, aby tu nebolo zájemné obviňovanie, ako to vlastne tu čiastočne zažívame a musí to prekračovať tento rámec ak sa nám nepodarí tu ako Európsky parlament a národné parlamenty v rámci našej diskusie v najbližších dňoch, mesiacoch a rokoch viesť takto orientovanú diskusiu, ak sa nepodarí presvedčiť ľudí, že Európa sa chce dostať späť k tomu, čím vlastne je spoločenstvom blahobytu, tak potom všetky voľby o všetkých členských štátoch, ktoré majú problémy, tam sa presadia tie síly, ktoré si tu neželáme a to nemôže byť našim cieľom. Tam. Ďakujem pekne, pán Zimon. Dámy a páni, že máme veľmi málo času. Dá stane slovo ešte pán Sazi, pani Kukuma, pani Bezaj a pani Matias. A potom dostanú slovo naši traja spravodajcovia, aby stručne sa vyjadrili. Totižto od 11.15 tu, ako aj v iných miestnostiach, budú sa dať výbory. Takže pán Zazi z Fínskeho parlamentu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Moje posolstvo je následovné. Nemanipulované úrokové sadzby, trhové sadzby sú najlepším spôsobom európskej integrácie to znamená, že vykonali sa tu chyby. Na začiatku išlo sa cestou harmonizácia úrokových sadzieb. V prípade Talianska to bol pokles 8 na 5, v Grécku podobné niečo. Neboli tu žiadne varovné signály pred rokom 2010 vo vzťahu k štátom, ktoré nesprávne riadili svoju ekonomiku. Ak teda sadzby boli na rovnaké úrovni, štáty si mohli vybrať eh, isté politiky a ide o to, či sa správne riešili tieto otázky. Dnes sú tu rozličné nálady v Európe, hovorí sa o tých krokoch na sekundárnych trhoch a mnohých nástrojoch. No a vedie to k tomu, že opätovne sa znižuje efekt úrokových sadzieb, dochádza k ich harmonizácii. Myslím si, že najlepší tlak na ekonomické reformy sú vysoké úrokové sadzby. Je to podstatne efektívnejšie akákoľvek pravidlá, ktoré prijímajú štáty EÚ. No a ide o to, že politici mali mať nejakú vynikajúcu tabulku, pokiaľ ide o ich ekonomické politiky. A to mohli byť tie úrokové sázby. Ak teda nejaký štát má vysoké úroky, to znamená, že vláda vykonáva zletie hospodárskej politiky, ak e, sadzby sú nízke, občania vedia, že vláda postupuje pozitívnym spôsobom pokiaľ ekonomické politiky. Totižto ide o to, že politici mali mať aj zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Kukuma z Ciperského parlamentu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu, o čom hovoril pán Juncker, totiž to hovoril tu o mechanizmoch, ktoré pôsobia na európskej úrovni. Sú tu rozličné možnosti a nástroje, TUPEC, SIXPEC, rozličné stratégie, európsky semester a tak ďalej. Isté, to je všetko veľmi komplikované, s tým súhlasím, aktuálne iba zjednot, tušíme, tak nedosiahneme nejako veľa. Jednoducho neprispieme k tomu, aby sme vytvorili také politiky, ktoré budú podporovať skutočne ľudí a ekonomiky členských štátov. To teda znamená, že áno, niečo pekne popísať, to je pozitívne. Keď si to potom pozriete detailne, jednotlivé plány, tak zistíte, že v zásade je to všetko pekne naformulované, pokiaľ ide o ciele a implementáciu, ale keď teda si e, dáte dole tie spomínané okuliare, tak vidíte, že to nie je také jednoduché a nie je to veľmi prospešné, aby sme riešili dopady krízy v tých členských štátoch, kde existujú veľké problémy. Ale zase sa to týka všetkých členských štátov EÚ. Takže nie je to veľmi prospešné, nesmeruje to na ten cieľ, ktorý by sme mali všetci sledovať a ak teda ten cieľ by sa týkal toho, aby sme reagovali na dopady krízy, ak by sme postupovali prostredníctvom úspor, ak to je ten mechanizmus, tak ten isté nevyrieši všetky problémy. No a potom sme si vypočuli od pána Bartleho isté informácie, aké stimuly prichádzali do úvahy. No a ide o to, že ako vlastne hľadať určité e, recepty na riešenie, hľadať určité chyby, no a potom je sa samozrejme tá situácia už iná. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo zástupca Litovského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdieľam názor pani Čigane v tom, že národné vlády neimplementujú veľmi úsilovne odporúčania komisie, pokiaľ ide o štrukturované, štrukturálne reformy, hm. ktoré, pričom tie odporúčania sú častokrát veľmi rozumné. Možno mali byť záväzné pre členské štáty. No a moja ďalšia otázka sa týka investičného plánu pre Európu, teda ten známy Junckerov plán, ja si myslím, že je tu istý dôvod na optimizmus, pokiaľ ide o investície, že by sa mali zvýšiť a vytvoriť pracovné miesta, ale mám tu istú obavu. A síce ide o to, že kto bude mať z toho vlastne prospech. Možno tie štáty, ktorým sa tak či tak dobre darí, ktoré majú dostatočné možnosti v rámci spolufinancovania a tie štáty, ktoré sú v najväčších hospodárskych problémoch, nebudú mať asi prospech z tohoto plánu. To je bolo všetko, ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Matias, Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, no ja by som chcela zúraziť iba jednu vec, ktorá sa tu už spomínala. Sice stretávame sa teraz už každý rok a vítam tu vlastne našich kolegov z národných parlamentov a vlastne každý rok hovoríme o tom, aké je zložité niečo zmeniť, nesmieme ohrozovať dosiahnutý pokrok a tak ďalej. Myslím si, že ak by sme to brali vážne, musíme vykonať seriózne hodnotenie a jednoducho to nie je možné bez toho, aby sme zohľadnili dosiahnuté výsledky. No a jednoducho nemáme tu nejaké výsledky, pokiaľ ide o to, aby eurozóna vlastne upustila krízu. Máme tu makroekonomickú nerovnováhu, nepodarilo sa zlepšiť situácia periferálnych ekonomík, takže pozrieme si skutočne tie výsledky. Áno, sú tu určité návrhy, predovšetkým pokiaľ ide o ten investičný plán a v zásade sa tam zabude na tých, ktorí potrebujú najviac peňazí a to sú krajiny na juhu Európy. To isté sa týka aj opatrení ECB, zabudajú na krajiny, ktoré potrebujú tú pomoc najviac. Myslím si, že je to veľké pochybenie, ak tu máme rozličné opatrenia, plány a tak ďalej, ale je dôležité, aby sa niečo vykonalo. Musíme vykonať niečo preto, aby sa podarilo prekonať makroekonomickú, nerov, makroekonomickú nerovnováhu, ktorá tu existuje. No a vlastne jeden z rečníkov hovoril o tom, že štruktúralne reformy nemajú dopad na rozpočet. To nie je pravda, majú práve zásadný vplyv, spôsobujú nezamestnanosť a recesiu a to je ten hlavný e, e, dôvod pre nerovnováhy. Ďakujem pekne, dámy a páni. Predtým, než teraz našim trom e, panelistom dám slovo, kolegovia a kolegyne, ktorí sa jednoducho už nedostali k slovu, poprosím vás o pochopenie, porozumenie, ale rokujeme aj v interparlamentárnych e, výboroch. Takže aby ste sa zorientovali, interparlamentárny výbor pre hospodárstvo je v miestnosti PHS 3C050. To je hneď tu oproti PHS 3C050. Potom pokiaľ ide o výbor pre zamestnanosť, ten je v miestnosti PHS 1A002. Takže to je o jedno poschodie nižšie. A pokiaľ ide o výbor pre rozpočet, tak ten roku je tu, hneď v nadväznosti po ukončení tohto podujatia. Takže ešte raz. Hospodárstvo PHC 050 pre zamestnanosť, výbor pre zamestnanosť, to je o poschode nižšie, 002 a rozpočet tuto v plenárnej miestnosti. A na záver teraz dostanú slovo uh, naši panelisti, takže slovo dostane pán Bart Kotle, potom pani Čigane a potom nakoniec pani Bereš. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vzhľadom na čas, budem stručný. Z diskusie vzýšlo, že pohľad na súčasnú európsku politiku je rôzny, pokiaľ ide o to, z ktoré politické skupiny predstaviteľia pochádzajú, ale myslím si, že to, čo povedal pán Juncker, správnym spôsobom poukázalo na to, že tá celková nálada je dobrá. Pokiaľ ide o kolegu Simona, tento najlepšie to sumarizoval v rámci diskusie, takže ďakujem veľmi pekne a to aj podporujem. To je skutočne veľmi dobrá odpoveď. Ďakujem, teraz zostane slovo pani Čigane. Áno, ďakujem. Veľa z tej diskusie, ktorá tu bola, vlastne hovorila o dvoch politikách. Hovorilo sa tu o fiskál, fiskálnej zodpovednosti a o investíciách. Nemyslím si, že tu bolo toľko odpovedí na tie naše otázky, ktoré sme tu počuli. Odkiaľ tie peniaze majú prísť? Ak si krajina nemôže požičať peniaze na kapitálových alebo finančných trhov, ako môže stimulovať rast? Takže to je jedna z veľkých otázok. Druhá vec, kde by som chcela podporiť to, čo povedal pán Juncker, nemali by sme jednoducho E, vnímať vyrovnaný rozpočet ako úsporný rozpočet. Predsa vyrovnaný rozpočet je rozpočet zdravého rozumu. Nemôžete míňať viac, ako zarábate. A to je jednoducho zdravý sedliacký rozum. A pokiaľ ide štruktúrálne reformy, nesúhlasím s tými kolegami, ktorí hovoria, že štruktúrálne reformy vedú k nezamestnanosti a zpomalujú hospodársky rast. Tomu tak nie je. Ak chceme investičný balíček, aby fungoval, musíme implementovať štruktúralne reformy, pretože ak hospodárstvo bude štruktúralne nezreformované, tak investičný balíček nebude fungovať a neprinesie tie patričné plody. A takisto si myslím, že vysoká miera nerovnosti je priamo spojená s nedostatkom štruktúrálnych reforiem vo viacerých členských krajinách. A v neposlednom rade by som sa vyjadrila k tomu, čo tu odznelo ohľadne týchto príčin flexibility, pokiaľ ide o zmluvu o fiskálnej stabilite. Ja som opatrná, pokiaľ ide o jej využívanie príliš flexibilne. Keď hovoríme však o investíciách, mala by tu byť možnosť, kde by sa našiel priestor pre väčšiu flexibilitu, ale nie príliš veľa, pretože videli sme, že súčasný mechanizmus fiskálnej koordinácie síce fungoval a priniesol plody. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Bereš. Ďakujem, pán predseda. Tá diskusia bola bohatá. Nejde o to, aby sme ju uzavreli, ale aby sme si z nej niečo vzali. Chcem zareagovať na príspevky rôznych členov. Pán Juncker citoval pána Šulca a povedal, že my sme nečakali na výsledky greckých volieb, aby sme niečo zmenili v našej politike. A tento parlament musí k tomu prispieť. Musíme zbilanco, vy, mm, zbilancovať fungovanie trojky. To je jednoducho vec, ktorá je na stole, ktorú musíme brať na vedomie. Pokiaľ ide o ten trojuholník investícií, e, konsolidácie a štrukturálnych reforiem, my nemôžeme prejsť mlčaním otázku daní, zdaňovania, pretože ak sa tomu vyhneme, tak e, aj keď zavedieme nejaký lepší mechanizmus, nebude to prerozdelené, tie výsledky z toho. Uvedomme si a povedzme otvorene, že budúce generácie sú ohrozené nedostatočnými súčasnými investíciami. Čiže budúce generácie neohrazujú iba vysoké dlhy, ale aj nedostatok rastu a, a nedostatok investícií. Junckerov plán nebude fungovať, ak nebude efektívne implementovaný a takisto hodnotený a sledovaný. A to isté platí aj pre ekonomické riadenie. No a k štruktúrálnym reformám ešte posledná e, vec. Nikto nehovorí, že štruktúrálne reformy sú zbytočné, ale musíme si klásť otázku, ako ich urobiť, ako asociovať partnerov do tohto procesu, akým, ak, akou, v akej frekvencii. A e, to je vlastne všetko. Ďakujem. Meine Ďakujem pekne, pani Bereš. Dámy a páni, týmto sa končí prvé kolo a tie tri výbory začínajú pracovať o 4 na 12. Prosím vás teda odobrať sa do týchto výborov. Ďakujem pekne, končím týmto zasadnutie do poludnia. Ďakujem.